prijaté. V priebehu dnešnej schôdze odozdáme príslušným zainteresovaným osobám. Drahí kolegovia, ocitáme sa na konci dlhého roka. Chcem sa všetkým poďakovať za spoluprácu, chcem vám všetkým zaželať šťastnú cestu.